Uh, well, Pradesh, yeah? Maybe we'll start, yeah? Yes. We can start. Uh, dear colleagues. Vážení kolegovia, som rada, že vás opäť vidím. Začneme zasadnutie nášho výboru. Budem hovoriť po litevsky, Takže teraz musíme schváliť program zasadnutia, program rokovania. E, máme dve zmeny v programe. Bod číslo 6 bol vypustený, pretože žiaľ pani, pán francúzsky, pani ministerka francúzska e, nemohla prísť. A taktiež bod 10 bol vypustený. A tomto odporúčaní budeme hlasovať, teda týka sa za štatútu žien, o tom sa bude hlasovať na budúcom zasadnutí výboru. Súhlasíte s týmto pozmeneným programom? Ďakujem vám. Dobre, takže ideme ďalej. Bod číslo 3, schválenie zápisnice z 9. januára 2017. Dobre. Bod číslo 4, oznámenia predsedajúceho. Mám tu jeden oznam. Chcem vás informovať o tom, že výbor FAM sa odteraz e, stáva výborom, ktorý uplatňuje zásadu bezpapierového výboru, čiže hlasovacie zoznamy a všetky ostatné dokumenty, ktoré sú potrebné e, na schôdzu, na každú schôdzu budú dostupné na internete, čiže intranete aj internete, čiže e, v tlačenej verzii bude k dispozícii len program zasadnutia. Ďalej budeme pokračovať hlasovaním. Je každý pripravený? Má každý svoju hlasovaciu kartičku pripravenú. Takže o rovnosti žien a mužov v Európskej únii eh, v období 2014-2015. Spravodajca Ernest Utason. Kompromis 23, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 104, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 24, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 25, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 26, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Áno, schválené. Pardon? Chcete si to preveriť elektronicky? Dobre. Takže kompromis 26. Kontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Takže prosím, dvíhajte ruky, aby sme ja dobre videli. 181. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh číslo 154. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 155. Kto je za? Proti? zdržali sa, preveríme elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, schválené. Návrh 157, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 153, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 165. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. Návrh 178. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. Návrh 179. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. Návrh 180. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. Kompromis 32, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 31, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 166, kto je za, proti, pardon, opravuje sa pani predsedajúca, os... 166 je v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 33, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 34, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmienujúci návrh 187, kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmienujúci návrh. Pardon. Nefunguje vám hlasovacie zariadenie? Pani kolegyňa, čo ste hlasovali? Za alebo proti? Za? Dobre, v poriadku. Čiže 187 je schválená. Áno, 16 k 10. Ďalej. 188. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 189, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 35, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 195, kto je za? Proti? Zdržali sa? Tiež si preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 196. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 200. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválený. Návrh 201, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 203, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 37, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh číslo 209, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 210. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Kompromis 38. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. Kompromis 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválený. Kompromis 40. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválený. Kompromis 31, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 32, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 226, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 46, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4, 33, eh, kto je za, proti, zdržali sa, e, teda schválené. 233, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 234, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 44, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 40. Eh, kompromis 45. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 243. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 246. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 247. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Návrh 949, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 47, pardon, kompromis 47, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 48, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 48a. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 258. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 256. Schválený. Kompromis 52. Prijatý. Kompromis 49. Kompromis Kto je za? proti, zdržali sa, schválený. Návrh 265, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 266, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 50, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 51, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. E, návrh 270, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 271, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 273, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 275, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 2, kto je za, pardon, Ospravedlňuje sa, pani predsedajúca. Ešte 38, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 2. Kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh číslo 39, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 44, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. kompromis 11, aj s, pardon, ústnym pozmeňujúcim návrhom. Áno, áno, práve budeme teraz vlastne e, bez týchto slov, bez tej garancie, že každý členský štát by zahrával úlohu. To je vlastne e, zapracované do kompromisu. Ďakujem, hovorí predsedajúca. Takže kompromis 11 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 12, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. A predtým bol schválený aj kompromis 13. Teraz kompromis 14, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 88. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 17. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 95. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutí. Návrh 97, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Návrh 98, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 19, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 20, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 21, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis, pardon, návrh 109, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 110, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 111 a 112, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 114, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Návrh 115, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý. Návrh 116, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý. Návrh 117, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý. Návrh 118, za, proti, zdržali sa, schválený. 119, kto je za, proti, zdržali sa, e, schválený. Návrh 120, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 121, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 122 a 123, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 22, to je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 130, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 131, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 132, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme si elektronicky. Otváram hlasovanie k 132. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Návrh 133, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 136, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 3, za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 4 a návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 6, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 7, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 8. Zdržali sa. Schválený. Ehm, deviatka za, proti, zdržali sa. Schválený. Návrh 10. Za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. Návrh 11. Za, proti, zdržali sa. Schválený. Návrh 12. Za, proti, zdržali sa. Schválený. Návrh 13 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 14 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 15 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 17 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 18 a 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Návrh 20 a 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválený. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválený. Návrhy 24, 25 a 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Návrh 26. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 29. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 32. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválený. Návrh 33, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 34, za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 35, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 36, za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz celkovo celé toto uznesenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Aha. Zdá sa, že socialisti majú o dvoch viac. Teda o jedného teraz? Takže teraz to bude v poriadku. Výborne, blahoželáme. Okay, thank you. Now, a second. Mm-hmm. Uh, uh, Next vote report on the application of council. Teraz správa uplatňovaní smernice Rady 2413 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu. Spravodajkyňa Agnieszka Kozlovská-Rajevič. Kompromis 3. Za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Tran dvojka za, proti, zdržal sa, prijaté. Áno, skontrolujeme. Dobre, Tran 2. Prijaté. 47 za, proti, Zdržal sa? To musíme skontrolovať. Hlasujte, prosím. O jedného z SAD naviac. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 54 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Návrh 58 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Návrh 59 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Návrh 62 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Kompromis 5 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Kompromis 6 za proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 67 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 71, 72 za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 73 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Návrh 74 za. A nie, pardon, ospravedlňujem sa, pani predsedajúca. 31. Návrh 31. Tran. Tran 31. Za. A nie, nehlasuje sa. OK. Pardon, nehlasuje sa. Kompromis 8, tak? Kompromis 8. Za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Kompromis 9. Za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Tran 15 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Tran 27. Za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Tran. Áno, preveríme predchádzajúci. Dobre, Tran 27. Kontrolujeme. Otvorám hlasovanie. Jeden z SAD naviac, ako zvyčajne. Len na tomto výbore, teraz na tejto schôdzi sa to deje. Koniec hlasovania. Prijaté. Tran 29 za, proti, zdržal sa. Prijaté. Tran 30 za, proti, zdržal sa. Prijaté. Návrh 83 za, proti, zdržal sa. Prijaté. Návrh 84 za, proti, zdržal sa. Prijaté. Kontrola. Návrh 84. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Prijaté. Návrh 85. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 86. Za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 87. Za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Dobre, preveríme. 87. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 10. Za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 90 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 91 za, proti, Zdržal sa. Prijaté. 93. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Prijaté. 94. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnuté. 96. Za? Proti? Zdržal sa. Zamietnuté. 97. Za? Proti? Zdržal sa. Prijaté. 94. Kto je za? 98, e, pardon, oprava pani predsednička, 98 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Dobre, overíme. Otvorám hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 99 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 100 za, proti, zdržal sa, Prijaté. 104 za, proti, zdržal sa, prijaté. Môžeme to overiť. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Sto tri za proti, zdržal sa, prijaté. 106 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 11 za, proti, zdržal sa, prijaté. Sto dvanáctka za, proti, zdržal sa, prijaté. 113 za, proti, zdržal sa, prijaté. 114 za, proti, zdržal sa, prijaté. 115, dve časti, prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť. Aha, dobre. Čiže skontrolujeme druhú časť. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. prijaté. Pozmeňujúci návrh 116 na dve časti. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť, za, proti, zdržal sa, prijaté. 117 za, proti, zdržal sa, prijaté. 118 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa prijaté. I lost. I scared. Mm-hmm. Sorry. <laughs> Compromise 15 in favor. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa prijaté. si návrh 1, to je za, proti, zdržal sa, prijaté. Dvojka, za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 4, kto je za, kto je proti, zdržal sa, zamietnuté. 5 a 6 za, proti, zdržal sa, prijaté. A chcete to skontrolovať. Dobre, hlasujeme. Konec hlasovania. Prijaté. Trináctka, kto je za, proti? Zdržal sa, prijaté. 11 za, proti, zdržal sa, prijaté. 12 za, Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 1. Za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 18. 5 častí. Prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Tretia časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Štvrtá časť za, proti, zdržal sa, zamietnuté. A piata časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 19, e, dve časti, prvá časť za, proti, zdržal sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnuté. 20 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 21, dve časti, prvá časť za, proti, zdržal sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa prijaté. Návrh 25 za, proti, zdržal sa prijaté. 27 za, proti, zdržal sa prijaté. 28 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 29 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 31 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 33 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 38 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 33 za, proti, zdržal sa prijaté. A teraz budeme hlasovať o celom uznesení, o celom návrhu uznesenia. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Prijaté. Gratulujem. Next voting, voting, working conditions and ďalej, je to materiál v bode číslo 9. Pani Pimienta López. Návrh 53, kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme. Elektronicky otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené návrh 54. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 58. V dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválená. Návrh 59, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 60, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 61, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 62, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa schválení. Návrh 69, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Návrh 70, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Návrh 71, kto je za, proti, zdržali sa Schválený. Návrh 72. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky 72. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh číslo 73. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 81. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 82. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 83. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 8. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 84. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 87. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 88, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 89 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 90, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 91, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 92, to je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 93, to je za, proti, zdržali sa, schválený. 94, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 95, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 96, kto je, pardon, ktorá časť? 94? 94. druhá časť. Teraz budeme hlasovať o 96. hovorí pani predsedajúca. V poriadku? OK, dobrá. 96. V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 2. to je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 3. to je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 4. to je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 1. to je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 9. Kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 2. Kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 12. Kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 13. Kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 14. Kto je za, aha, pardon, v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 23. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutý. Návrh 24, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 25, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 26, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 27, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 28, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 29, za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 30 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 31 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 32 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 33, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 34 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Návrh 35, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 36, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 37, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 37, pardon, návrh 38, za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 39, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 40, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 41, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 5, za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 44, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 45, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 46, za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 47, za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 48, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 49, za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 50, za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 51, za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 52, za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz budeme hlasovať o celom materiáli návrhu stanoviska. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Mám je schválený. Blahoželáme. Vážené kolegyne a kolegovia, ďakujem vám veľmi pekne za účasť na tejto schôdzi a tým sme dospeli k jej záveru. Na budúce sa stretneme 28. februára.